So. So, good morning. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobré ráno. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Želám dobrý deň. Are the heroes? They should be invited. Dobré ráno prajem. Vítam vás, teším sa z tých, ktorí prišli. Možno by bolo dobre, aby sme začali, pretože už trochu meškáme. Ak nie sú teda žiadne pripomienky z vašej strany, môžeme prijať program. Prejdeme k bodu číslo 2. Nemám žiadne oznámenia ako predseda. Bod číslo 3. Ak nie sú pripomienky do konca dnešného zasadnutia, tak zápisnice dnešného zasadnutia respektíve z 8. a 9. oktobra, 6. decembra, 28. januára budú prijaté. A teraz sa dostávame k bodu číslo 4. Teraz budeme mať druhé zvažovanie odporúčania ohľadne novej komplexnej dohody medzi Európskou úniou a Uzbekistanom. Teraz k vám hovorím ako spravodajca. Súčasná dohoda je v platnosti od roku 1999. Rokovania o novej dohode začali 23. novembra 2018 Náš výbor e, reagoval veľmi rýchlo na to, aby sme dali odporúčanie rokovaniam, e, negociátorom. Prvá prezentácia bola 21. januára a dokopy máme 140 pozmeňujúcich návrh, ktoré boli predložené. Mali sme veľmi konštruktívne zasadnutie 6. februára a podarilo sa nám dohodnúť na znení textu, ktorý zapracúva veľké množstvo pripomienok, ktoré prišli od našich kolegov. 19 kompromisov sa nám podarilo vytvoriť, ktoré sa venujú hlavne otázkam ľudských práv, politických väzňov, slobody vyjadrovania sa a nutenej práce. Ako náhle Európsky parlament bude mať e, možnosť vyjadriť sa súhlasne k týmto dohodám, e, tak to bude slúžiť ako evaluačné kritérium ohľadne toho, či sú splnené požiadavky zo strany uzbeckej vlády. Takže to je všetko z mojej strany. To je krátky úvod a teraz by som rád dal slovo tieňovým spravodajcom a začneme s pánom Benifejom. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. E, ďakujem pekne. Chcem sa vám poďakovať za e, veľmi veľmi dobré e, pripomienky k tejto téme, aj za to, že ste prijali e, pozmenujúce návrhy, ktoré ste zapracovali do kompromisov e, po pokroku, ktorý sme zaznamili v posledných rokoch, ktoré súvisia s novým prezidentom. Ja si myslím, že táto nová dohoda, ktorá posilňuje vzťahy medzi EÚ a Uzbekistanom aj vďaka príspevku Európskeho parlamentu, my o tom môžeme teraz diskutovať, budeme o tom hlasovať popoludne. Nám uvoľní posilniť reformné úsilie e, uzbeckej vlády, spoluprácu s ďalšími krajinami regiónu a podporiť aj lepšie rešpektovanie základných práv, ľudských práv a najmä e, odstránenie nútených prác. Tento program je štrukturovaný a my si želáme, aby tieto veci, ktoré ešte zostávajú, boli vyriešené podobne ako problém súvisiaci s menšinami, slobody vyjadrovania a tak ďalej. Ja ako e, člen delegácie Európskeho parlamentu som túto krajinu navštívil a po e, schôdzach, ktoré som mal, môžem potvrdiť tento pokrok. A ešte k tomuto poslednému bodu, o ktorom som sa zmienil ohľadne politických väzňov, e, my e, sme mohli skonštatovať, že viacerí politickí väzni boli oslobodení, ale v tejto oblasti ešte treba veľa e, urobiť a my dúfame a vyvíjame úsilie na to, aby sme dosiahli oslobodenie ďalších politických väzňov. Ďakujem. You, Ďakujem pekne, pán Benifej. A teraz zostane slovo Charles Tenok. Bez mikrofónu. Nedostali sme program, to znamená, ak hovoríme o Uzbekistane, tak podporím to, čo tu práve odznelo v taliančine zo strany môjho kolegu. Ja som podporoval Uzbekistan veľmi dlho a podarilo sa nám urobiť veľa krokov dopredu v porovnaní s tým, aké tu boli vlá- predchádzajúce kroky vlády. Pán Karim o svojho času bola táto vláda obvinená z veľkých eh, ohavností. To znamená, urobil sa veľký pokrok, pokiaľ ide práve o stránku ľudských práv ohľadne detskej práce počas žatvy. Takže myslím, že je skutočne pravdou, že Európska únia uzatvára túto dohodu a že budeme mať posilnené vzťahy vlastne s krajinou, ktorá je najdôležitejším kľúčovým hráčom, najviac, s najväčšou populáciou krajina, pokiaľ ide o Strednú Áziu. Takže ja odporúčam túto správu a to, čo som práve počul zo strany z úst spravodajcu, tak to podporí naša skupina. Ďakujem. Thank you, Charles. The next elder is not present. Ďakujem pekne, pán Šolc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Pokiaľ ide o predloženú správu, návrh správy, alebo ten návrh ako taký, vo veľa veciach súhlasíme. Myslím si, že vývin situácie v Uzbekistane bol už spomenutý a tým sa ozrejmilo aj to, že kde ešte sú pred nami tie výzvy, pokiaľ ide o ďalšie, pokiaľ ide o ďalšie vzťahy Európskej únie vo vzťahu k Uzbekistanu, ale aj pokiaľ ide o spoločenský vývin v krajine samotnej. E, máme určité pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené a tie sa venujú predovšetkým otázke, ešte stále neuspokojivej situácii ľudských, v oblasti ľudských práv a takisto aj pokiaľ ide o otázky sociálne a environmentálne. A v tomto kontexte sa ozrejmilo aj to, že v rámci priebehu zvýšenia zaradenia vzťahov k tejto krajine, pokiaľ teda ide o zlepšenie tejto dohody a vzťahov z tejto krajine, zo strany Európskej únie musí mať väčší vplyv práve na tieto vývinové procesy a tieto podmienky z môjho uhla pohľadu sú aj v predloženom návrhu postihnuté, takže môžeme pozitívne toto uznesenie podporiť. Ďakujem. Dank, Helmut Scholz. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo Michael Gáler. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja mám konkrétny bod ktorý sa týka kompromisných návrhov. Tam v kompromise 13 napríklad, ak sa nemýlim, je jedna vec, ktorá nebola pochopená. Môj pozmeňujúci návrh bol síce spracovaný čo do obsahu, ale išlo tam konkrétne o to, ak si napríklad pozriete text, tak tam sa uvádza, že na to, aby sa podporovali medzinárodní partner, na to, aby sa umožnilo Republike Uzbekistanu, aby sa ďalej venovali dopadom uh, situácii v oblasti arabského jazera. My sme tam boli a boli sme to pozrieť a Autonómna republika Karakalpakstan a tí nám povedali informácie, ktoré mám aj v tomto návore. Išlo mi skutočne o to, pretože tieto informácie, ktoré sú patričné, títo potrebujú podporu. Samozrejme aj Uzbekistan, je to časť Uzbekistanu, ale v mojom pozmeňovacom návrhu nešlo o Uzbekistan vo všeobecnosti, ale konkrétne o túto autonómnu republiku Pakistan. Takže by som vás požiadal, aby ste vypustili Uzbekistan a dali tam Pakistan. Je to ťažko vysloviteľné slovo. Myslím, že tu došlo k opomenutiu v rámci zapracovania toho kompromisu do znenia. I, ide teda o kompromis číslo 13. V poriadku. Michal, uvedomujete si, že tam je takáto vec v kompromise číslo 13? Pokrýva to môj pozmeňujúci návrh číslo 88 a tento pozmeňujúci návrh. To je, znenie je rovnaké, ale teda namiesto Karakalpakstánu je tam slovo Uzbekistán a to nebolo cieľom toho pozmeňujúceho návrhu. Ja som skutočne chcel sa zacieliť doslova e, na tú oblasť, ktorá je postihnutá tou katastrofou Aralského jazera Pred mnoho rokmi ja som mm, robil e, výstavu práve ohľadne tejto oblasti, ale v tom čase to bolo jasné, že to bola spojená vec aj s Kazachstánom, takže myslíte, že sa problém vyrieši, keď sa vyrieši Uzbekistan, alebo ak by sa tam nemala by sa tam robiť koordinácia s ostatnými susedmi v rámci Strednej Ázie, Áno, samozrejme, ale nevenoval som sa k tomu, pretože tu išlo o správu, ktorá sa konkrétne venuje Uzbekistanu. To znamená, z pohľadu Uzbekov by mal byť ten hlavný náprotivok e, tá, predstaviteľa tejto autonómnej oblasti. Takže súhlasíte s tým, že to musí byť poriešené na regionálnej úrovni. Áno, ďakujem. Dobre, ak teda Máme vypustiť slovo Uzbekistan a dať tam Karakalpakstán. Môžeme to urobiť teraz, alebo potrebujeme nejaký formálny pozmeňujúci návrh? Ja si myslím, že tu je iba posun, ktorý nastal v rámci zapracovania môjho pozmeňujúceho návrhu do toho kompromisu, takže Ja s tým súhlasím, čo hovorí na to pán Benefej, pán Scholz. Ja by som navrhol, aby sme tam dali slovo in particular, teda obzvlášť, a potom môže byť to meno. Áno, to môže byť riešenie, Uzbekistán, konkrétne táto autonómna oblasť. V poriadku. Dobre, takže to je vybavené. Ďakujem veľmi pekne. Niekto iný, ktorý by sa chcel prihlásiť, nie je tomu tak, takže teraz by som dal slovo pánovi Jaročevičovi. Je tu? Nie je tu. Pán Šmídl? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja pracujem v rámci SVČ, venujem sa téme Uzbekistanu. Ďakujem za to, že ste nás prizvali. Skutočne je to dobre načasované. Mali sme pred desiatimi dňami rokovania v Taškente, ktoré prebehli veľmi dobre a uzbecká strana bola veľmi dobre pripravená. Podarilo sa nám prebrať veľké množstvo textu a takisto sme poskytli vám, teda predsedovi a AFET, predsedovi AFETu, konkrétne informácie ohľadne cieľov tých rokovaní, ktoré momentálne prebiehajú. Takže akokoľvek tomu už bude, budeme informovať aj naďalej parlament o výsledkoch týchto rokovaní a tešíme sa už teraz na finálne znenie tej správy. Ako aj vy, aj my jasne podporujeme reformný proces v Uzbekistane a nové EPCA je jedným z našich nástrojov v tomto kontexte a tento konštruktívny spôsob zaangažovania Európskeho parlamentu vo vzťahu k Uzbekistanu je veľmi e, pozitívne vnímaní na strane Uzbekistanu. Ďakujeme pekne. Ďakujeme aj my vám, nikto iný nie je už prihlásený, takže dovolte mi povedať, že to hlasovanie, ako viete, sa bude konať dnes popoludní a bude sa hlasovať o tretej. Plenárne hlasovanie je naplánované na druhý štrasburský týždeň v marci. Bod číslo 5, to je návrh odporúčania inšti- ohľadne inštitucionálnej rámcovej dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskom Rokovania trvali 5 rokov, boli završené 23. novembra. Máme spoločný text, ktorý je odsúhlasený zo strany negociátorov EÚ a Švajčiarska, avšak Rada v Švajčiarsku ešte neprijala formálne stanovisko tejto dohode a spustili verejné e, konzultácie 7. decembra, tieto ešte stále prebiehajú. Švajčiarsko je jedným z našich najbližších externých partnerov. 1,4 milióna európskych občanov žije v Švajčiarsku k dnešnému dňu a 450 tisíc občanov Švajčiarska sa žije v Európskej únie. Švajčiarsko je členom EFTA, ale nie je členom Európskej hospodárskej oblasti. Súčasné bilaterálne vzťahy vychádzajú e, z 20 dohôd a 20 hlavných a 100 ďalších dohôd a takýmto spôsobom by sa do toho vniesla určitá, určitá väčšia koherencia a kontinuálnosť Stanovisko INTA bolo prijaté ako asociovaný výbor, takisto aj výbor IMCO prijal stanovisko. Takže takýto je súčasný stav situácie a teraz sa teším, že môžem dať slovo pánovi Frunzulíkovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne. Európska únia a Švajčiarsko, tak ako to bolo spomenuté, sú blízkymi spojencami v a kľúčoví hospodárski partnery. Je tam veľká hospodárska závislosť, tak pokiaľ ide o obchod čo do tovaru a služieb, ako aj ohľadne priamých investícií. Naše, naše ciele spolupráce s sa netýkajú iba hospodárskej stránky, pretože Švajčiarsko má veľmi blízke hospodárske a politické prepojenie s jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Nesmieme zabúdať na to, že Švajčiarsko bolo takisto aj kandidátom na vstup do Európskej únie a zastavili tento proces kandidatúry v roku 2016. Avšak naše vzájomné prospešné vzťahy by mali byť na báze zdieľanej zodpovednosti, pokiaľ ide o udržateľnosť v budúcnosti a preto môj, moja správa chce byť vyváženou správou. Snažíme sa nájsť kompromisy, pokiaľ ide o inštitucionálne rámcové dohody, na to, aby sme E, poskytli rade odporúčania, ako aj komisia vysokej predstaviteľke. Švajčiarsko je veľmi dôležitým partnerom, s ktorým chceme aj naďalej sledovať ciele užšej spolupráce v budúcnosti. Rokovania medzi Švajčiarskom a Európskou komisiou ohľade inštitucionálnej rámcovej dohody začali ešte v roku 2014 a boli završené v novembri roku 2018. Bohužiaľ, 7. decembra roku 2018 Švajčiarska federálna rada sa rozhodla, že nepríjme ani nezavrhne túto dohodu, ale e, chcú ísť cestou verejnej konzultácie ďalších 6 mesiacov. Bilaterálne vzťahy medzi Švajčiarskom a Európskou úniou samozrejme sú veľmi dôležité, pretože máme 120 bilaterálnych dohôd posiaľ a je to skutočne veľký príspevok vo vzťahu k prosperite všetkých občanov európskeho kontinentu. A preto je v záujme občanov Európskej únie, ako aj občanov Švajčiarska, aby selektované bilaterálne dohody boli poistené aj do budúcnosti prostredníctvom inštitucionálneho rámca, pretože, vážené dámy, páni, kolegovia, sú určité dohody, ktoré siahajú až do roku 74 minulého storočia, už sú zastaralé a musia byť aktualizované v súčasnosti Takže doposiaľ tá dohoda vyrokovaná priniesla určité rozdiely v názoroch v Švajčiarsku, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť európskeho občianstva, teda smernice, ktoré sa toho týka, takisto aj smernice o ochrane práva, takisto aj pokiaľ ide o smernicu vysielania pracovníkov. Rovnaké rozdiely v stanovisku boli vyjadrené aj ohľadne toho, ako to je reflektované v rámci správy. Boli tu viaceré externé požiadavky, ktoré vzýšli zo strany rozličných organizácií a orgánov, grémy, na to, aby sa prijali neutrálnejšie pozície ohľadne opatrení, ktoré zaviedlo jednostranne Švajčiarsko ako ochranné opatrenia na to, aby chránili vysielaných švajčiarských pracovníkov pred sociálnym dumpingom a dumpingom v oblasti miest, aby sa vyhli diskriminácii a nejakému disproporcionálnemu prístupu. Navyše chcel by som sa poďakovať kolegom za ich príspevok. V rámci tejto správy boli predl- bolo predložených 76 pozmeňujúcich návrhov, vrátane niektorých mojich. A preto by som sa chcel v tomto kontexte poďakovať aj tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu. Zorganizovali sme dve kola zasadnutia tieňových spravodajcov, chceli sme dosiahnuť vyváženú správu, avšak sú tu určité nezhody ohľadne kompromisu 4 kde je odvolávka na predchádzajúce už spomenuté ochranné opatrenia, ktoré Európska únia vníma ako jednostranné a nie je to v súlade s princípom proporcionality a nediskriminácie na úrovni EÚ. Kolegovia, je jasné, že tieto opatrenia sú jednostranné čo do ich pôsobnosti, pretože to predložilo Švajčiarsko ako jedna strana a sú neproporčné pretože nie sú v súlade s pravidlami jednotného vnútorného trhu a nie sú ani kompatibilné ohľadne oblasti voľného pohybu osôb. Takýmto spôsobom sa tu vlastne vkladajú bariéry, pokiaľ ide o zasielanie pracovníkov zo strany Európskej únie, či už ide o SZČO alebo iných a môžeme povedať, že nie sú teda proporčne. Ak Švajčiarsko chce participovať na jednotnom vnútornom trhu Európskej únie, nemali by nemali prijať tieto opatrenia. Pravidla by mali byť pre všetkých rovnaké v jednotnom vnútornom trhu pretože druhá alternatíva je opustiť vnútorný trh. Cieľom týchto ich opatrení je bojovať proti dumpingu v oblasti služieb, ale tento cieľ sa dá dosiahnuť opatreniami, ktoré budú v súlade s pravidlami o dohode o voľnom pohybe osôb. Na záver Európska únia preukázala veľkú zhovievavosť, zmierlivosť v rámci rokovaní, ktoré tu boli a ten text tejto dohody sa teda sústredí na opatrenia, ktoré sú podobné k týmto opatreniam, v tom zmysle, aby súčasný text e, neohrozoval budúce vzťahy. Švajčiarsko samozrejme má právo na to, aby prijalo túto dohodu. Ešte to neurobili. E, ešte stále sú tam, prebiehajú konzultácie, ale tie súčasné opatrenia, ktoré máme v platnosti, zostávajú v platnosti aj naďalej. Dovolte mi teda, kolegovia, na záver povedať, že tu máme v závery z rady včerajšej a tie závery rady, budem citovať, tam sa uvádza, a rada ľutuje, že švačiarská strana nepodporila tento výsledok v decembri to znamená tá vyrokovaná dohoda, a apelujeme na švajčiarsku stranu, aby podporili vyrokovaný text ohľadne inštitucionálnej rámcovej dohody, aby sa to predložilo do švajčiarského parlamentu čo najskôr, hneď ako sa završia tie verné konzultácie na jar roku 2019. Ako záver, rada takisto opätovne uvádza, že má obavy ohľadne konzistentnej implementácie niektorých dohôd, zo strany švajčiarskej strany, pokiaľ ide o legislatívne opatrenia a postupy, ktoré nie sú kompatibilné s týmito dohodami, predovšetkým pokiaľ ide o FMTA. A v tomto kontexte rada apeluje na Švajčiarsko, aby eh, prijalo jednotlivé prvky e, z európskeho AKI na to, aby tu nedošlo k takýmto jednostranným opatreniam, ktoré stanovilo Švajčiarsko, pokiaľ ide o poskytovateľov služieb na ich území. To znamená, treba dodržiavať princíp proporcionality. Ďakujem pekne. Thank you. I now give the floor to... Ďakujem pekne, pán spravodajca. A teraz pokračujeme tými spravodajcami ako prvá pani Žolko. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Veľmi rada som bola tým odpovedakňou pre túto správu a chcela by som sa poďakovať pánovi Frunzulíkovi, spravodajcovi, za jeho prácu aj za jeho prístup v rokovania kompromisoch. Chcela by sa poďakovať aj ostatným tým pravodajcom. Naozaj bola spolupráca vynikajúca. A tento nový inštitucionálny rámec, teda dohoda, ktorá bola vyrokovaná v období 2014 až minulý rok, e, je naozaj vítavá. Vítaná, bohužiaľ, Švajčiarsko stále ešte text neratifikovalo a do toho spadá aj referendum. My v touto správou vyzývame um, federálnu vládu Švajčiarska, aby prijala vyrokovaný text. Chcela by som zdôrazniť jeden bod, je to pre mňa veľmi dôležité, teda že vyzývame Švajčiarsko, aby skrátilo obdobie uplatňovania prechodných opatrení, pokiaľ ide o chorvátskych pracovníkov, pracovníkov z Chorvátska. Rozhodli sa totiž pôvodné obdobie dvoch rokov rozšíriť, predlžiť, hoci už došlo k stabilizácii prílevu chorvátskych eh, pracovníkov. Nedávno eh, vydané mm, odporúčania rady tiež eh, vyjadrili polúto nad týmto, nad týmto krokom. A teraz tie sprievodné opatrenia, ktoré zaviedlo ehm, Švajčiarsko na ochranu svojich firiem pred nekalou konkurenciou a sociálnym dumpingom. Tieto však nie sú v súlade s dohodou EÚ Švajčiarsko o voľnom pohybe osôb. Firmy EÚ, ktoré chcú poskytovať služby vo Švajčiarsku, musia e, to vyhlásiť 8 dní dopredu a zaplatiť poplatok. 37 európskych firiem e, je často kontrolovaných, e, pričom Švajčiarsky sa týka iba 3%, napriek tomu, že chybovosť je rovnaká, čiže naozaj vidíme, že to je neproporcionálne. A tieto spievodné opatrenia veľmi zaťažujú eh, našich občanov žijúcich v pohraničných oblastiach a práve kvôli ním sme o tejto rámcovej dohode rokovali. Parlamentná správa teda vyjadruje polutovanie nad touto pozíciou Švajčiarska. Kolegyne, kolegova, tá správa je síce relatívne stručná, ale jasne poukazuje na to, že eh, chceme naďalej budovať podporovať dobré vzťahy so Švajčiarskom a že podporujeme prijatie vyrokovanej dohody. Obe strany budú profitovať a teda hlavne občania oboch strán. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A ako ďalší deň spojete vystúpi pán Tajnok. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ja chcem sa blahoželať pánovi Fronzulikovi. Naozaj vynikajúca správa hovorí, že Švajčiarsko je úzkým eh, spojencom EÚ. No, neviem, či by neutrálne Švajčiarsko chcelo, aby sa to takto tam uvádzalo. Eh, to sa týka teda bezpečnostných vojenských partnerstiev skôr, ale áno, z komerčného hľadiska je to veľký partner Európskej únie. Tuším, že Ehm, viacero ehm, jedným z tých tuším štyroch oblastí, ktoré uzavreli dohodu so Spojeným kráľovstvom. Ehm, naozaj sme si mysleli, že švajčiarsky model bude prevzatý Spojeným kráľovstvom do budúcna. A potom ale vystali tieto problémy, takže mm, už to nie je až také jasné. A Švajčiarsko, pokiaľ ide o EFTU, malo referendum a odmietlo podpis eh, jej eh, bridge, teda e, tohto premostenia s e, jednotným trhom. Toto je vec, ktorá momentálne je riešená súdmi. A problém tých švajčiarských bilaterálnych dohovorov je to, že e, vlastne nevieme, ktorý súd je príslušný pre riešenie sporov. Toto je teda veľmi problematické a práve preto by nebolo možno dobre uzavrieť takéto dohody s tretimi krajinami, ako napríklad Veľká Británia post-Brexit. Ale teraz späť k tejto správe. E, moja skupina e, ju podporuje. E, dúfame, že teda bude úspešná a že dosiahne širokú podporu, keďže už aj pravo výbore ju skupiny podporujú. Ďakujem. Dobre, ďakujeme pán Tajnok. Iných nezvládacov tu nevidím, tu nehlasia sa o slovo, takže by sme mohli dať slovo iným rečníkom. Pána Dormana máme ho tu. Nech sa páči, pán Dorman. Ďakujem pekne. Áno, ja som eh, predsedom eh, delegácie chcel by som sa tejto dohode so Švajčiarskom. Chcem poďakovať spravodajcovi eh, za jeho prácu. Dúfam, že kompromisy, kompromisné návrhy sa stretnú so širokou podporou v výbore AFED. Ja si myslím, že Um, vyjednávači na jednej a druhej strane odviedli obrovský kus práce a text tejto rámcovej dohody je teda naozaj veľmi solidným výsledkom. Veľmi sa teším z článku 16 v EFA, kde sa hovorí o spoločnom parlamentnom výbore. A teším sa, že súčasné IPM e, sa takto postav, postavují na vyššiu úroveň. Ale onedlho sa blížia voľby eh, vo Švečiasku a teda Európskeho parlamentu a preto sa situácia trošku komplikuje. IFA je základom ďalšieho rozvoja hospodárskych vzťahov, ktoré sú prospešné pre obe strany. Tiež je to dôležitý prvok v rozhodovacom procese EÚ, pokiaľ ide o prístup na trh. Sú to teda rôzne názory. Keď som bol nedávno vo Švečiarsku, kedy som bol teda hosťom eh, na EPM EU Švajčiarsko, tak eh, diskusie boli veľmi plodné. Eh, tá schôdza v Európskom parlamente prebehla veľmi uspokojivo ale e, sú tu určité obavy vo Švajčiarsku, ktoré z tejto diskusie vyvstali a v iných členských je diskusia veľmi podobná. Ďakujem pekne. Thank you, Dorm. Ďakujeme pekne, pán Dorman. A teraz dostávajú slovo ďalší kolegovia, ak si to želajú. Pani Šujka sedí tu, Šujca sedí tu na vpredu, máte slovo. Ďakujem pekne. Prvom sa chcem poďakovať spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom e, k tomuto naozaj veľmi komplexnému textu. Chcela by som zúrazniť pozmeňovací návrh 45, za ktorý sa chcem aj poďakovať e, za pochopenie e, spravodajcom. Je z dielne kolegu Radoša z Chorvátska. A ide tam polutovanie nad tým, že 7. decembra 2018 sa rozhodlo Švajčiarsko predlžiť nad rámec dvoch rokov prechodné obdobie pre chorvátskych pracovníkov a vyzývame Švajčiarsko, aby túto lehotu znova skrátilo vzhľadom na prínosy voľného pohybu osôb medzi Švajčiarskom a EÚ. Toto je súčasťou kompromisných návrhov a chcem za to veľmi pekne poďakovať. Ale čo som chcela povedať je, je, že táto veta v pôvodnom texte je aj súčasťou záverov rady pokiaľ o vzťahy EU, Švajčiarsko a na včerajšej e, schodze rady to bolo aj prijaté, takže mm, atmosféra je pozitívna, vyvíja sa to dobre, chcela som to zdôrazniť, to dôležité pre Chorvátsko a našich pracujúcich. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Picula predsjedniče, a zahvaljujem naravno izvjestitelju i kolegama na radu na ovom izvješću i postignutim kompromisima. Ďakujem, chcem sa vám poďakovať ako aj všetkým mojim kolegom za ich príspevky. Opäť by som sa chcel vrátiť k rozhodnutiu Švajčiarska, predložiť prechodné obdobie pre chorvátskych pracujúcich a to sa týka protokolu číslo 3, pokiaľ ide o pristúpenie Chorvátska do Európskej únie, ktorý bol prijatý minulý rok a zavedený aj do života. Rada vyjadrila poľutovanie nad rozhodnutím, ktoré Švajčarsko prijalo. Ja by som chcel povedať, že je veľa indícií o tom, že chorvátsky pracujúci sú dobre zaintegrovaní na pracovnom trhu vo Švajčiarsku, e, nie sú postihnutí nezamestnanosťou a ich e, krátkodobé pracovné povolenia sú pravidelne predlžované. Rovnako chcem trvať na tom, že ide o veľmi malé množstvo ľudí, je to 0,02 e, pracujúcich. Ja chápem, že niektorí kolegovia mohli dostať iné správy od odborov a že sa to veľmi spolitizovalo, ale to nie je otázka percent. Ide tu o spravodlivý prístup ku všetkým e, občanom Európskej únie zo strany Švajčerska, ako aj o reciprocitu pokiaľ ide o rozličné dohody z Európskej únie a tretích krajín. E, preto vám vopred ďakujem za vašu podporu. Ďakujem. Hvala liepa, Mr. Picula. Um... Ďakujeme. Pani Žovko, vraj chce niečo doplniť, nech sa páči. Áno. Ja chcem podporiť kolegov z Chorvátska, a chcem ich ubezpečiť, že spolu s ďalšími tými správcami e, sme zabezpečili, aby v kompromisoch bol tento pozmeňovací návrh chorvátskych kolegov e, zahrnutý a aby ho aj kolegovia podporili. Ďakujem. Ďakujeme pani Žovko. A teraz pán Šolc ako ďalší prihlásený. Ďakujem, pán predseda. Mnohé pozícii spravodajcu a tiež vecov sa uberá správnym smerom. Je to komplikovaný postup, ktorý e, má slúžiť na ďalší rozvoj vzťahov EU-Švajčiarsko, aby sme sa pohli vpred, lebo je to potrebné. Ale v špeciálnom prípade to možno poukazuje, teda tá dimenzia tohto dohovoru, to, čo nás čaká e, post-Brexit v rokovaniach s Veľkou Britániou a tým sa dostávam k téme miest, e, slobody poskytovania služieb, voľného pohybu osôb, e, teda konkrétne pracovníkov, e, jedným a druhým smerom. A myslím si, že sú tu určité obavy, hlavne švajčiarských odborov, švajčiarských pracovníkov, že táto dohoda podkope veľmi prísne predpisy, ktoré v krajine doteraz platia teda záruka minimálnej mzdy, otázka kontrolných možností zahraničných firiem, ktoré pôsobia v Švajčiarsku. Teda, že tohto sa oni obávajú a tieto obavy musíme brať vážne. Preto niektoré body tejto dohody nie sú priateľné, lebo sa neoberajú správnym smerom. A keď vo všetkých dohodách o voľnom obchode EÚ budeme mať za každým kapitolu o to udržateľnosti, teda týkajúcu sa aj pracovného práva a sociálnych predpisov. Z nášho hľadiska to sú nástroje, ktoré mm, my si vieme predstaviť, ale e, v tejto dohode mi takéto veci chýbajú. Takže napríklad časť 3 kde sa hovorí o horizontálnom zmiešanom výbore a o, medziparlamentnom zhromaždení. Tam nevidím nejaký poukaz na tie domestic advisory groups, e, ktorý je v ostatných dohodách, teda že aktívne zapojenie e, ako zamestnávateľov, tak aj zamestnancov národných, aj medzinárodných, ktorí vo Švajčiarsku pôsobia. To tam nevidím. Čiže z tohto hľadiska musíme povedať, že je to potrebné ešte dovyrokovať. Ďakujem. Ďakujeme, pán Šolc. Kto sa ešte hlásil o slovo? Nevidím nikoho, preto by som dal slovo SOVČ. Pána Skilva tu máme. Yes, uh, Áno, ste to vy? Áno, ja som to, ďakujem. Samozrejme, že by sme sa chceli poďakovať spravodajcovi za jeho odporúčania. Inštitucionálny rámec, dohoda o ňom bude prospešná pre obe strany vytvorením jednotných podmienok pre občanov a subjekty na jednotnom trhu teda ide o aký, ktoré bude riešiť aj otázky riešenia sporov, konkrétne pôjde Európsky súdny dvor pre otázky európskeho práva a pomôže to e, vyriešiť e, medzerí, ktoré boli v doterajšom vzťahu problematické. Pokiaľ o tie sprievodné opatrenia zo strany Švajčiarska, EÚ a Švajčiarsko majú rovnaký cieľ. Cieľom je chrániť najvyššie normy a vysokú úroveň miest. Európske právo umožňuje voľný pohyb služieb a osôb so súčasnou ochranou e, trhov práce pred e, neferovými, nekalými praktikami a mzdovým dumpingom, takže my s týmto cieľom plne súhlasíme. Myslíme si však, že súčasné opatrenia, ktoré Švajčiarsko uplatňuje, sú e, neproporčné a diskriminačné, teda umožňujú, pardon, obmedzujú slobodný pohyb osôb a slobodné poskytovanie služieb e, na úkor Um, švajčiarských spotrebiteľov, ktorí majú menší výber a teda v dôsledku toho aj vyššie ceny. V rokovaniach sa dosiahol dobrý kompromis v tejto oblasti a pokiaľ ide o ďalšie smerovanie. Máme tu revidovanú smernicu z roku 2018 o vysielaní pracovníkov a potom následné právne akty. My sme navrhli určité úpravy, zohľadňujúce špecifické podmienky trhu práce vo Švajčiarsku, napríklad 90-dňový limit pre e, európske subjekty poskytujúce služby. A my sme teda navrhli a akceptovali v rokovaniach, že naďalej bude potreba predbežného nahlásenia v dĺžke 8 pracovných dní vychádzajúc z objektívnej rizikovej analýzy. Tiež sme požiadali o predloženie proporčnej, proporcionálnej finančnej záruky, pokiaľ ide o, o takých poskytovateľov, ktorí nesplňajú finančné záväzky, tak sú tam určité možnosti a tiež uh, uh, tak kvázi e, sa začalo, aby sa predchádzalo e, nejakým nekalým praktikám tejto oblasti, takže toto všetko sme upravili. V tejto súvislosti sme teda e, vytvorili priestor pre určité úpravy, tak ako to bolo v prípade dohôd s krajinami EFTA, ktoré nemuseli prijať pojem občianstva EÚ. Ďakujem. Thank you, Mr. Martin. Ďakujem. Teraz pán Martin. Ďakujeme, pán Martin. A ako posledný vystúpi pán Fronzulika, aby to uzavrel. Áno, ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili, všetkým kolegom ja sa pokúsim zaintegrovať všetky predložené pozmeňovacie návrhy. Eh, ja teda dúfam, že súhlasíte so mnou, že vyvážená správa, taká, ktorá bude v záujme občanov európskych občanov a našich krajín, že takúto by sme mali dosiahnuť. Áno, ESOVIČ je trošku kritickejšia než my. My sa snažíme byť vyváženejší, používajú aj slovo diskriminačný. My sme sa mu zamerne vyhli aby sme si nechali priestor pre budúci vývoj pozitívnym smerom. A naozaj nás sklamalo, že Švajčiarsko tú dohodu v decembri e, ako slúbilo, nesplnilo. Dúfali sme, že sa to stane, ale bohužiaľ musím povedať, že sledujem médiá vo Švajčiarsku a mám z toho pocit, že podpore tejto dohody ani nedôjde. Uvidíme. My sme urobili, čo sme mohli, čo sme mali a obhajovali sme záujmy Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Doru. Hlasovanie v afete bude dnes popoludní. A tým sa stávame k ďalšiemu bodu programu. Bod 6. Ale keďže na rozdiel od bežného stavu. Trošku predbiehame plánovaný čas a nemáme tu ešte e, hostí pre bod číslo 6 tak e, možno predsunieme bod číslo 7. Chauregi e, je vraj na ceste sem. Kde presne sa nachádza? Vie niekto, kde sa nachádza pán Chauregi?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 So, colleagues, we now come to item number seven as a... Kolegyne a kolegovia, dostávame sa teraz k bodu 7, ako som už oznámil. A dostaneme informácie od kolegu Chauregiho, ja ho zároveň vítam. Pán kolega viedol delegáciu do Nikaraguj a niekoľko členov nášho výboru sa zúčastnilo tejto delegácie. Cieľom bolo vyhodnotiť na mieste situáciu a podporiť národný dialog vzhľadom na politickú krízu a porušovanie ľudských práv. Takže dávam slovo pánovi Chauregimu. Ďakujem, že ste prišli oveľa skôr, ako sme čakali. Ďakujem veľmi pekne. Musím vás informovať, že misia do Nikarague prebehla 23. až 26. januára tohto roka. Bola to politicky veľmi dôležitá misia a aj z osobného hľadiska veľmi dojímavá. Mali sme príležitosť eh, vidieť všetko, čo sa v Nikarague deje. Stretli sme sa prakticky eh, so všetkými skupinami, zaujímavými skupinami od prezidentky od prezidenta, pánom, pána Ortegu, pani Murillo, s lídrami sociálnych hnutí, študentami, rolníkmi, mimovládnymi organizáciami, eh, matkami mŕtvych chlapcov, ktorí zahynuli v mani- pri manifestáciách. Stretli sme sa s politickými väzňami pri návšteve väzníc. Bola to veľmi dojímavá, zaujímavá návšteva. Boli, dostali sme obrovské množstvo informácií a takisto aj sme boli dojatí vzhľadom na vážnosť situácie v tejto krajine. Situácia v tejto krajine je vážna, pretože e, po manifestáciách v apríli minulého roku krajina e, zažila veľmi e, vážny prepad demokratického systému a ľudských práv. Je tu jasné obmedzenie slobody vyjadrovania, manifestácií, zhromažďovania sa, do, z, e, zatýkajú sa politicky väzni bez garancií, e, sú tam masové, masové represívne väznenia, e, veľmi často sú i neludské, kruté podmienky vo väzeniach. je tu taká veľmi vážna, vážne prenasledovanie rodinných príslušníkov politických väzňov zo strany polície. Je tam e, uzavretosť e, e, mass médií, prenasledovanie novinárov. Stovky a tisíce ľudí už odišli do Kostariky alebo do ďalších susedných krajín. Mnohé mimovládne organizácie prišli o právnu, o svoju, o svoju právnu E, definíciu, často sa znemožňuje prítomnosť medzinárodným organizáciám zameraným na ľudské práva, vrátane e, predstaviteľov OSN. E, politické strany sú ve, stratili veľkú prestíž a v minulosti vlastne, vlastne oni sa sprofanovali pred tým Ortigovým režimom No a po štvrté, tie vnútorné protesty sú potláčané a po veľkých manifestáciách a po mŕtvych, e, ku ktorým po úmrtiach, ku ktorým došlo v prvých mesiacoch protestov, opozícia odišla do exílu do Kostariky a tí, ktorí zostali, tak tí sú takmer v ilegalite. Takže tá situácia, opakujem, je tam veľmi veľmi vážny prepad e, vykonávania ľudských práv. Katolícka církev je veľmi dôležitým prvkom v budúcnosti. E, biskupská konferencia je pravdepodobne jediná alebo jedna z tých e, štruktúr, ktoré sú dôležité pre akúkoľvek formu dialógu, napríklad Vatikánsky nuncius spolu E, s nikaragujskými e, biskupmi vykonávajú veľmi dôležitú a veľmi potrebnú, zohrávajú veľmi potrebnú úlohu. E, Nikaragua žije akúsi falzifikovanú realitu. ľudia tam veria, že USA takmer zorganizovali situáciu štátneho prevratu Naratíva vlády je veľmi podobná venezuelskej e, vzhľadom na Yankees, e, ktorí sú vinní zo všetkého, čo sa tam deje. A to je úplne falošná vízia. A to som povedal aj samotnému prezidentovi Ortegovi. Povedal som, ľutujem, pán prezident, e, toto sa vôbec nezakladá na pravde a správy, ktoré prichádzajú od organizácií zameraných na ochranu ľudských práv, hovoria o tom, že sa situácia falzifikuje. Nicaragua jednoducho explodovala v mnohých smeroch, študenti, rolníci, mladí ľudia, sociálne organizácie, obrancovia ľudských práv. E, krajina, táto krajina mala vysokú politickú kultúru, chce demokraciu a neuspokojuje ju monopol jednej moci, ktorý sa stal už totalitou. Taká je pravda. Záverečná poznámka, aby som bol stručný, je, že máme dve Nikaraguj. Sandinizmus tam ešte stále existuje, ale e, tí najlepší, ktorí sa zúčastnili revolúcie, sandinovské revolúcie proti Somozovi, opustili Ortegu. Ortega sa zmocnil vlády, často je to v korporatívnom alebo rodinnom zmysle slova. A e, potom vlastne e, jedna asi 25 obyvateľov krajiny ho podporuje. To je reálna podpora. Ale tá zvyšná Nikaragua, počnúť s rektormi univerzít až po študentov fakult, rojníci, rôzne hnutia, sociopolitické hnutia sa dožadujú slobody a demokracie. A tieto dve Nikaraguji sa musia dohodnúť. A preto moje odporúčania a závery sú poprvé, Európska únia musí dať jasne najavo, aká je jej pozícia vzhľadom, pokiaľ ide o odsúdenie totalitárneho odklonu, odklonu smerom k totalite e, Ortegu a jeho režimu. To už sme povedali 31. maja minulého roku v našom uznesení, ale treba to zopakovať, potvrdiť, posilniť a treba jasne dať najavo politickú pozíciu EÚ. Po druhé, myslím si, že toto odsúdenie musí byť doprevádzané aj návrhov sankcií voči režimu, ak sa nezmení. Až doteraz Európska únia e, iba upozorňovala, že bude prijímať opatrenia, využije všetky potrebné možnosti na to, aby vyvíjala tlak E, na to, aby bola v tejto krajine demokracia. Ale nič sa neurobilo. V decembri Rada ministrov pre zahraničné záležitosti prostredníctvom pani Mogherini upozornili, že využijú všetky opatrenia, nič sa nestalo. Dnes Európsky parlament potrebuje skonkretizovať svoju pozíciu po tejto návšteve. Treba, aby sme boli prísni, pevní a aby sme aplikovali politické opatrenia, voči režimu, ak sa tento nezmení. Po tretie, treba pomôcť Nikarague, aby našla e, cestu riešenia, mierovú a demokratickú cestu. Samozrejme, že určite myslíte na rodičov mŕtvych, E, chlapcov, e, účastníkov manifestácií, rektorov, ktorí spolu so študentami sa dožadujú pravdy a spravodlivosti. To je prvá podmienka. Ale skutočne demokratický proces mne e, pripadá dôležitejší a v tomto zmysle delegácia Európskeho parlamentu, ktorá sa stretla tak prakticky so všetkými politickými skupinami. Boli, my sme boli zastúpení všetkými politickými skupinami od GUE, FDDD, SAD, liberáli, EPP a tak ďalej. My sme prišli k záveru, že musíme požiadať nikaragujskú vládu o tri naliehavé veci. Poprvé, oslobodenie politických väzňov, alebo nech, e, nech toto e, provizorné väzenie predbežné väzenie e, zamení za e, slobodu, e, za e, vlastne režim v, v domácnosti, aby e, vlastne títo ľudia čakali na súdne rozhodnutie doma a nie vo väzení. Po druhé, my sme požiadali, aby nedošlo k obmedzeniam, e, pokiaľ ide o sociálnych lídrov a po tretie žiadali sme návrat umožnenie návratu medzinárodných organizácií. To sú gestá, ktoré môžu sprevádzať dialog, ktorému musí Európska únia napomôcť. E, Potom nasledujúci týždeň som bol v Mexiku a tam som hovoril s rídrami krajín, pretože Mexiko je veľmi dôležitá krajina a môže zohrať úlohu, tak ako chce zohrať v prípade Venezuely takú nejakú mediačnú e, úlohu, tak tam e, sa dá možno e, predpokladať nejaký pakt, pokiaľ ide o hľadanie východiska. A Európska únia by mala trošku s týmto rátať pri vlastne načrtovaní tej cesty smerom k slobodným a dôveryhodným demokratickým voľbám v Nikarague. Zabezpečiť e, slobodný a dôveryhodný volebný systém, aby boli e, zabezpečené a slobodné inštitúcie, ktoré sú za tento proces. A záverečná myšlienka je, že všetky politické skupiny, ktoré boli členom návštevy, pripravujeme návrh uznesenia, ktoré chceme predložiť na prvej marcovej plenárke v Štrásburgu. A tam e, chceme vyjadriť tie myšlienky, ktoré už som ja spomenul, a síce treba žiadať, aby režim e, skutočne e, zmenil radikálne e, slobody a aby sa mohli do krajiny vrátiť demokratické a mimovládne organizácie a ak, ak tomu dôjde dobre a ak k tomu nedôjde, tak prísne sankcie. To je záver našej misie. Ďakujem pekne, pán kolega. Myslím, že môžeme sa zhodnúť na tom, čo ste práve povedali na tých záveroch. Bol to veľmi významný, e, významný výlet do Nikaraguji, misia. Chce niekto sa vyjadriť k tomu, čo povedal kolega? Nikto v poriadku. Ďakujem za tento debriefing ohľadne tej e, misie do Nikarague. Kolegovia, ešte stále... Ešte tu stále máme bod číslo 6. E, náš host medzi tým prišiel. A teraz tu máme informáciu o ceste do Guatemaly, ktorú skutočnila delegácia Európskeho parlamentu pre vzťahy so Strednou Amerikou od 29. oktobra do 1. novembra. Predseda parlamentu Tajany navrhol, aby Európsky parlament vyslal do Guatemaly delegáciu, ktorá mala vyhodnotiť situáciu v oblasti ľudských práv a najmä situáciu domorodých komunít. Vzhľadom na to, že pani Sokora Fatu e, tu nie je, tak dávam slovo pánovi Javierovi Benitovi Ziluagovi, e, ktorý sa tiež tejto misie zúčastnil. Nech sa páči. Bueno, muchas gracias. Eh, Ďakujem, vážení kolegovia výboru pre zahraničné záležitosti a pre vzťahy e, pre Centrálnu Ameriku je pre mňa veľkou cťou, že vás môžem oboznámiť so závermi cesty do Guatemaly e, medzi 28. oktobrom a 1. novembrom 2018. Tak ako povedal pán predseda, Cieľom našej delegácie boli tri ciele. Poprvé, vyhodnotiť situáciu v krajine, e, keď e, guatemalský e, prezident oznámil, že neobnoví mandát komisie OSN. Po druhé, analyzovať sociálnu situáciu v Guatemale so zvýšenou pozornosťou na oblasť ľudských práv, na kriminalizáciu obrancov ľudských práv ako napríklad e, e, v Benity Chávez, ktorá bola e, vo finále kandidátkou na Sacharovovú cenu a ďalej prerokovať situáciu v oblasti eventuálnej dohory EU Stredná Amerika. Prvý záver, ktorý sme si urobili, je, že sme sa stretli s vládou, ktorá je veľmi uzavretá, s ktorou diplomácia. a Výmena názorov je veľmi komplikovaná. My sme sa stretli aj s reprezentantmi vlády, s ministrami a stále sme, stále sme počúvali, ako oni hovoria o národnej zvrchovanosti a takisto samozrejme, že sa ukázalo, že práca Európskej únie v oblasti spolupráce v oblasti ľudských práv oni považujú ako za zasahovanie do vnútornej situácie. Takže to ilustruje veľmi e, komplikovanú diplomatickú situáciu. A to všetko v komplikovanom sociálnom a politickom kontexte. Najmä preto, že tam došlo k zvratu vo vláde. Vláda začala e, vo svojej vla, volebnej kampane začala, e, začala vlastne brojiť proti e, niektorým novinárom a takisto je tam e, zložitá e, sociálna situácia, je tam podvýživa, nezamestnanosť, veľká, e, veľká incidencia vražd. Guatemala je jednou z tých eh, latinoamerických krajín, ktoré majú najmenší rast, 0,3%, ale je tam veľká nerovnosť a eh, veľký tlak na tie najmenšie krajiny Latinskej Ameriky. Je takmer nemožné dať nejaké verejné eh, garancie boju proti nerovnosti a táto nerovnosť eh, postihuje najmä pôvodných obyvateľov eh, Guatemaly. Ešte by som chcel trošku eh, prehlbiť otázku Sisik. Sisik bola kľúčom v boji proti korupcii v krajine, spolupracovala s prokuratúrou a to viedlo k odsúdeniu a vyšetrovaniu asi 300 prípadov E, mnohí z týchto ľudí zaujímali vysoké politické posty vrátane e, súčasného prezidenta Moralesa. A Sisik naďalej pracuje práve vďaka medzinárodnému financovaniu, ktoré pochádza e, od dvoch aktérov medzinárodnej, na medzinárodnej úrovni USA, ktoré vždy podporovali Sisik, a s nástupom prezidenta Trumpa sa to trochu oslabilo a potom druhým najdôležitejším e, poskytovateľom pomoci je Európska únia 176 miliónov, ktoré dostala SISIK. A táto spolupráca so SISIK bola prerušená v troch e, okamihoch. Poprvé došlo k rozhodnutiu, že sa jej mandát E, po auguste 2018 nepredlží. E, o mesiac neskôr bol Ivan Velázquez z krajiny vyhostený a vyhlásený za persona non grata a následne došlo k jednostrannému prerušeniu spolupráce so SISIK, tak ako sme ju poznali v minulosti. Treba povedať, že prezident Morales získal svoj post aj vďaka podpore E, Sisik, lebo vo svojej kampani bojoval proti korupcii. On sa však zmenil po zvolení, najmä potom, ako jeho brat, jeho syn a on sám boli obvinení z ilegálneho financovania volebnej kampane. A to on, on na základe toho spustil diskreditačnú kampaň proti Sisik aj proti ministrom, e, ktorí e, vlastne Sisik podporovali Eh, teraz eh, je potrebné pokračovať v boji proti beztresnosti istých vrstiev vo Guatemale. Európska únia musí mať priamejšie vzťahy a presvedčivejšie vzťahy a možno bude, bolo by dobre, aby sme eh, boli menej diplomatickí vzhľadom na E, istý zvrat e, niektorých guatemalských predstaviteľov v tejto oblasti. A pokiaľ ide o ľudské práva e, a najmä súvisí, situáciu, ktorá súvisí s konfliktami ohľadne majiteľov pôdy, treba si uvedomiť, že 60 obyvateľov Guatemaly sú pôvodní indianskí obyvateľia, ale Napriek tomuto množstvu sú vylúčení z politických procesov, sú diskriminovaní a veľmi chudobní. Na základe vyhlásení prezidenta na jar 2018, keď on prijímal delegácie e, e, indiánov a potom ich vyhlásil za teroristov, tak vlastne e, on takisto ide proti Kodeka, to je organizácia, ktorá pripravuje kandidatúry pre prezidentské voľby a medzi až do októbra 2018 24 indiánskych lídrov bolo zavraždených a väčšina týchto vražd je bez trestu. E, to je niečo, čo je naozaj e, niečo, čo nás veľmi šokovalo. E, napríklad ministri vlády, ako aj predseda parlamentu, kontextualizujú e, tieto vraždy a dávajú ich do súvisu so všeobecne vysokou mierou zločinnosti v krajine. Ale samozrejme, že mm, za tým, tým chcú zakryť politický a sociálny charakter týchto vražd, lebo títo ľudia boli sociálne činní aj politick- mali politické ambície. Sociálne organizácie E, miestnych obyvateľov e, majú tri priority. Plnenie práva na konzultáciu, e, ktoré je zakotvené v dohode, ktoré a vlastne Guatemala tieto zákony ratifikovala a tam sa hovorí, že treba konzultovať miestnych obyvateľov, ale nie je to záväzné a to poškodzuje pôvodných obyvateľov. Po druhé, kontrolu nadnárodných spoločností a zo, z, ich, ich spolu zodpovednosť za konflikty, lebo často tu dochádza problémom v súvislosti s prerozdeľovaním pôdy, lebo 12 obyvateľov vlastní 80 pôdy v Guatemale, a to preto, že sa neimplementovali priamo doho- mierové dohody z roku 96. A potom samozrejme tam hovorili, že by bolo potrebné prijať sankcie proti guatemalskej vláde za e, neplnenie svojich povinností v oblasti ľudských práv. V súčasnosti medzinárodné spoločenstvo spolupracuje so skupinou krajín G13 a s filtrovacou skupinou, ktorá monitoruje individuálne prípady a monitoruje kriminálne prípady, ako napríklad E, sudcovia proti Bernardovi Kajovi. Mm, toto je veľmi dôležité, táto filtrovacia skupina a my chcem, chceme, aby Európska únia v rámci svojej misie tiež zvyšila svoju prácu a mm, to by malo byť podporené aj európskymi inštitúciami. Pokiaľ ide o konkrétny e, prístav Benity Chávez, finalistky Sacharovovej ceny, tak my môžeme potvrdiť, že nie je možné garantovať jej bezpečný návrat do Guatemaly a žiadna autorita zo strany vlády neprejavila záujem o túto osobnosť, ktorú my tu v parlamente poznáme a poznajú aj prezidenta, pre, predseda Tajany. A ešte na záver, naša delegácia mala možnosť navštíviť dva projekty spolupráce, ktoré spolufinancuje Európska únia. Je tam na jednej strane väznica pre ženy s deťmi mladšími ako 4 roky a potom z e, Centrum e, odborného vzdelávania pre mladých bez zdrojov. Aj keď tieto dve, dva projekty nevykorenia e, problémy nerovnosti v krajine, aj tak je to dôkaz, ako E, možno prispieť k zlepšeniu situácie niektorých konkrétnych skupín obyvateľstva. A e, my sme sa presvedčili, že je to dobrá, e, dobrá práca. V súčasnosti Guatemala je druhým najväčším príjimateľom kooperačných fondov zo strany Európskej únie. Naša skúsenosť je pozitívna, ale musíme konštatovať, že spolupráca s guatemalskou vládou je veľmi komplikovaná a v tých naj, aj v tých konkrétnych logistických aspektoch spolupráce. Je tam veľmi veľa byrokratických prekážok a E, nezáujem niektorých národných orgánov o túto spoluprácu. A na, napríklad m, mm, import materiálu pre právny a súdny systém. Ako príklad uvediem jednu väznicu, ktorú sme navštívili. E, tam, vďaka spolupráci sa zinformatizovali informácie o všetkých väzňoch E, predtým všetky tie správy boli nahromadené v jednej miestnosti a často sa stávalo, že vo väzení boli ľudia, ktorí, už do, e, ktorí si už splnili vlastne čas, na ktorý boli odsudení a nikto si nevšimol, že ten čas už uplynul a neprepustili ich na slobodu. Takže takéto ťažkosti a prekážky, byrokratické prekážky súvisiace aj s nezáujmom, E, viedli k tomu, že niektoré fondy sa nevyužívajú tak, ako by bolo potrebné. Napríklad fondy na boj proti podvýžive sa nevyužívajú aj napriek tomu, že je tam veľmi vážna situácia. Takže uzavriem tieto závery a tým, že musíme podporovať spoluprácu s Guatemalou, a táto, niektoré skupiny v tejto krajiny skutočne pracujú v oblasti e, ľudských práv, obrancov ľudských práv, ale na druhej strane treba povedať, že sme videli, e, že nakoniec e, musíme takisto vyvíjať priamejšie diplomatické vzťahy a brániť za a, a takisto e, kritizovať vládu aj vzhľadom na, medzinárod, jej, vzhľadom na jej správanie voči medzinárodným organizáciám. Ešte sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pripravili túto delegáciu, ktorí, e, e, členov, ktorí nás sprevádzali a takisto chcem poďakovať aj pánovi Stefanovi Gatovi, ktorý nás tam sprevádzal, veľmi srdečný bol, bol s nami počas celého programu a vlastne jeho práca v Guatemala je veľmi významná a nie je ľahká, to treba uznať, e, tak ako nie sú ľahké e, diplomatické vzťahy s touto krajinou, ako som to už niekoľkokrát uviedol. Ďakujem. You, Benito, for... Ďakujem pekne, pán kolega, za tento debriefing ohľadne misie do Guatemaly. Veľmi zaujímavo ste zhodnotili situáciu v teréne, v tejto krajine. A teraz sa spýtam kolegov, či sa chce niekto vyjadriť. Nie je tomu tak. Pán Joregi, nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať, pán predseda, či e, zo strany delegácie pre Strednú Ameriku, či máte v úmysle predložiť e, nejaký, mm, nejaké vyjadrenie Európskeho parlamentu k tejto situácii, lebo či už ako urgentné, naliehavé alebo prostredníctvom uznesenia. Ja si myslím, že by bolo dôležité, aby sme niečo schválili aj o Guatemale a verím a som presvedčený, že E, vyhostenie medzinárodnej organizácie, ktorá nám garantovala plnenie ľudských práv, si vyžaduje politické uznesenie Európskeho parlamentu. A navrhujem, alebo sa pýtam, že či chcete niečo také urobiť. E, Ďakujem za otázku. Áno, jedna z otázok, ktorú sme v delegácii riešili, bolo pripraviť nejaké vyhlásenie zo strany Európskeho parlamentu. Musíme však zohľadniť to, že v roku 2017 sme prijali už základné uznesenie o situácii v, v oblasti ľudských práv v Guatemale. Mnohí aktéry nám hovorili o význame tohto uznesenia a ja som presvedčený, že musíme prijať druhé uznesenie, druhé vyhlásenie De la, de la expulsión de la CICIG y del no... Bolo, bola tu taká situácia, že Medzinárodná komisia bola vykázaná a táto komisia nemohla dostať predlženie tohto mandátu. Pani Mogherini sa k tomu vyjadrila. Pravdepodobne by bolo na mieste, aby sa urobilo niečo podobné. V júni sa konajú prezidentské voľby v meste Guatemala a my musíme urobiť všetko preto, aby toto uznesenie nebolo vnímané ako nejaké vmiešávanie sa do tohto volebného procesu. A doplnil by som teda, že Guatemala je krajinou, ktorá eventuálne môže obdržať teda aj pozorovaciu misiu pre voľby. Potrebovali by sme samozrejme prijatie zo strany vlády, to sa však nezdá pravdepodobne pravdepodobné z môjho uhla pohľadu, ale ak by sa tam poslala takáto e, pozorovacia misia, tak by to bolo dobré, pretože tu je stále väčšie násilie, stále viac polarizácie a a vlastne aj armáda má stále väčšiu moc vo vláde, takže bolo by zmysluplné takúto delegáciu poslať. Ďakujem. OK, thank you. Ďakujem pekne. Vidím, že pokračujete v rozhovore. Áno, otázka Guatemala alebo Strednej Ameriky to je otázka, ktorá závisí od politických skupín, ako sa rozhodnú, že či bude rozpráva k tomu alebo nie. V každom prípade ďakujem pekne za vaše veľmi zaujímavé správy a Nemám niekoho iného na zozname prihlásených rečníkov, takže kolegovia, chcel by som pripomenúť, že budeme pokračovať po obede o tretej. Máme pred sebou dosť veľa hlasovaní a Týmto oveľa skôr končíme dnes dopoludne, ako sme očakávali a prajem vám všetkým peknú obednú prestávku.